správy o e, pánovi e, A myslím si ale, že by sa tá, tento parlament sa mal zaoberať aj právami kurdského e, ľudu. A teraz e, e, za SAD a ENF žiadosti o niekoľko zmien v nominácii a vychádzame zo zápisnice tohto zasadnutia. Pokiaľ nie sú námietky, tak tieto vymenovania budú považované za schválené. A teraz prejdeme k hlasovaniu, kolegyňa a kolegovia. Takže máme tu na programe rozpočet.